Zápisnica a schválené testy zo 4. februára 2016 sú k dispozícii. Namieta proti ním niekto niečo? Nie. V tom prípade je zápisnica schválená. A e, pán, pani, pán Flanagan sa hlási k zápisnici. <clears throat> Uh, um, uh, pán predseda, mám osobné vyhlásenie na stredočnom zasadnutí štrasburského plenárneho zasadnutia som hovoril. Požiadal som uh, pána Junckera, položil som mu jednu otázku týkajúcu sa Írskej banky a dúfal som, že hovorím v prostredí, kde ma bude chrániť predseda. Ale bolo to úplne naopak. Keď sme sa u nás potom pozrali na video po prejave, tak e, e, ten predseda vykrikol Ježiši Kriste potom, ako som e, prehovoril. Takže Asi sa mu nepáčilo, čo som povedal, ale mne je celkom jedno, či sa mu to páči alebo nie. Za to nie je platený. On je platený za to, aby bol nezávislý. A keby som chcel ja jeho nahradiť, možno eh, by eh, tú, na tú otázku mal odpovedať pán Juncker a nie, e, aby dával najavo, že sa mu to nepáči. Takže ja chcem ospravedlnenie e, v mene ľudí, e, ktorí ma zvolili, lebo je to urážajúce. Takáto veta, ktorú o mne vyslovil, je urážlivé povedať niečo takéto potom, ako niekto prehovorí. Môže teda pán predseda vystúpiť a dokázať, že je nezávislý, pretože eh, ja teda zatiaľ nemám také skúsenosti, že by boli dôkazy o nezávislosti predsedu. Takže môže to dokázať? zunächst hat sich dadurch Takže k tomuto bodu sa hlási pán podpredseda Lambsdorff. Alebo, dobre, pán Lambsdorff, ako mi práve povedali, bol vtedy predsedom, alebo predsedal, pokiaľ, vtedy, keď ste boli označení za Ježiša Krista, alebo že tak vyzeráte, ja to preverím, a vrátim sa k tomu, čo ste teraz povedali. Herr Pasku. Pán Pasku sa prihlásil, prosím. Thank you very much, Mr. President E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som vás informovať o veci, ktorá sa týka slobody prejavu v Rumunsku. Pred dvoma rokmi e, majiteľ mediálnej skupiny, ktorá pozostáva z piatich rozhlasových staníc, dvoch televíznych staníc, bol odsudený na 10 rokov väzenia. Jeho majetok, vrátanie majetku e, mediálnej skupiny Intact boli skonfiškované a zaregistrované ako štátny majetok boli do e, týchto priestorov vyslané sily, ktoré e, mali za nereálny čas 5 dní všetko odovzdať. Musím informovať, že tento človek nemal žiadnu, žiadny dlh voči štátu ani žiadne iné podržnosti a považujem to za úplne nepriateľné. Pán Pasko, vy ste podpredsedom tohto parlamenta, preto určite viete, že toto nepatrí k tomuto bodu Takže e, toto vyjadrenie môžete neskôr napísať a odozdať. Ja sa pýtam, či chce niekto niečo povedať k rokovaciemu poriadku alebo k dnešnému programu. Takže prosím, iba k týmto témam. Konkrétne viem, že v Írsku teraz máte predvolebnú kampaň, ale bohužiaľ nemôžeme vám pomôcť. Chcem, e, pokiaľ ide o ospravedlnenie, musím povedať toto. Chcel by som e, vás upozorniť e, a chcel by som upozorniť aj vice, podpredsedničku Mogherini za, o, o palestinskej hľadovke. 33-ročný novinár, otec troch detí, ktorý je na hľadovke už 93 dní bez toho, že by bol obvinený a postavený pred súd. Tento človek zomiera. Jeho lekár povedal, že je na prahu smrti. Vyzývame eh, podpredsedničku Mogherini, aby zasiahla. Prosím, aby v tomto niečo urobila a aby zachránila život tohto muža. A teraz eh, prechádzam k oznameniam predsedu. Príslušné čes